hlasovanie o zjednodušenom postupe. E, pani Korhola, klasifikácia, balenie a označovanie nebezpečných látok, e, menovité hlasovanie alebo prípravkov. E, Pán hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. Schválené výraznou väčšinou. Gratulujeme pani Korhola. Ďalší bod, pani Rozbach, trvalodržateľné využívanie e, zdrojov a zásob rýb v Stredozemnom mori. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Aj to sme schválili výraznou väčšinou. Gratulujeme pani Rozbachova. Teraz správa pani Grote. Uzavretie doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednosti a náhrade škôd. A tak ďalej. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. E, prijaté. Gratulujeme pani Grote. Teraz správa pána Paloného. E, verejné financie v HMU. A dávam o tom hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Prijaté. E, gratulujeme pán Palone. Teraz správa pána Domeniči o rejtingovej agentúry. prvé hlasovanie o bloku 1 a budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Je Schválené výraznou väčšinou. Je tu ešte 9 pozmeňovacích návrhov, ktoré nie sú kompatibilné, respektíve prípustné. 14 pozmeňovacích návrhov, ktoré predložilo EFD, tie sú prípustné, avšak eh, predseda, eh, predsedkynia výboru pani Šenon Bolsová by rada vystúpila. Nech sa páči. Hurá, našla sa mikrofón. Ďakujem pekne. Tieto oddelené hlasovania boli vyhlásené za prípustné z pohľadu obsahu, avšak porušili by e, dohodu z prvého čítania, ktorá, ktorá bola schválená bez nejakého namietania na výbore 17. decembra. Preto bez ohľadu na akékoľvek merit, merit veci alebo na akékoľvek výhody, ktoré z takýchto pozmeňovacích návrhov plynú, návrhujem, aby sme ich odmietli, hlasovali proti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Dostávame sa k hlasovaniu. Zdá sa, že je tu požiadavka, aby sme o nich hlasovali v bloku. E, sú nejaké námietky, aby sme e, dvojku až 1.1.6 e, súhlasia EFD? No to sme prekvapení. Vy ste o to požiadali v konečnom dôsledku. Naozaj nás bude zaujímať, ako ľudia odhlasujú túto veľmi dôležitú tému. Článok 5, 161 k tomu upriamujem vašu pozornosť. A ma, troška transparentnosti dokonca v tejto snemovni by nezaškodilo. Chcem len pripomenúť, že pán predseda podporuje vaše právo predložiť tieto pozmeňovacie návrhy, ale nebudeme o nich hlasovať. E, Peťka, e, otváram hlasovanie. Pardon, dvojka. E, koniec hlasovania. Zamietnuté. Osmička. Dáme menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 32, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 33, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. E, dobre, zamietnuté. 42. E, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 48. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 49, kto je za? Teda, pardon, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 50. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 55. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 92. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 99. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 105. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 109. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 1.1.6. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. A teraz zmenený návrh komisie dávam hlasovať. Kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. Návrh legislatívneho uznesenia, budeme ňom hlasovať menovitým hlasovaním, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A je to schválené veľkou väčšinou. Gratulujeme pán Domeniči. Pán Svoboda požiadalo slovo, nech sa páči. E, ďakujem, pán predseda. Ten výklad e, útvarov považujem za veľmi zvláštny, pretože Sharon Bowl sa vyjadrila, že je to proti tomu zmyslu. Ak máte nejaký kompromis a potom máte pozmievacie návrhy, aby potom prepadne alebo vypadne ten kompromis, to nedáva zmysel, je to nezmyselný výklad. Je mi ľúto, že tak musím povedať, ale chcem požiadať predsedu, aby požiadal výbor pre ústavné záležitosti, aby sa pozrel na tento výklad, aby dali jednomysel, jednoznačný výklad. Nedá sa povedať, že nemôžem teda raz hlasovať za kompromis a potom o dve minúty na to budem proti tomu kompromisu. To nie je zmysluplný postup v tomto parlamente. Ďakujem pekne. Dnes ráno sme sa stretli spolu s predsedom a spolu s útvarom, útvarmi. E, sú tu ľudia, ktorí chápu takémuto hybridnému postupu. Ja sám musím priznať, nechápem, ale súhlasím s vašim návrhom, posunieme to na konst a tí nám pomôžu. Ďalšia správa pána Domeničeho, ktorá je bezproblémová. Ide o PKIPCP, podniky kolektívneho investovania. Pán Domeniči, e, nech sa páči. E, ďakujem pekne toto je presne tá istá situácia ako v prípade predchádzajúceho hlasovania. E, nakoľko súhlasím s predsedom, e, súhlasím teda s tým postupom, ktorý bol navrhnutý predtým. V prípade, že politické názory sa nezmenili, tak e, jednoducho nám ostáva spraviť len to, čo sme e, spravili predtým. Zopakovať to. Ponechávam na vás, pán predseda, výklad pravidlen. Áno, obávam sa, že budem musieť o tom hlasovať. Nebude to trvať až tak dlho, ale každopádne je nevyhnutné to preskúmať a tak to spravíme. Čiže blok 1 budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. E, Konec hlasovania. Schválené veľkou väčšinou. A teraz sa dostávame k samostatným pozmeňovacím návrhom. Ako som už povedal, sú prípustné. Prvá je štvorka. Otváram hlasovanie. Ste si všetci istí hlasovaním? Ako už zaznelo, tak za niektorými z týchto pozmeňujúcich návrhov sa skrýva istá podstata, istá, istá výhoda. E, dobre, uzavriem hlasovanie. Ste všetci spokojní? Dobre. A teraz uzavriem hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5, menovite. Otváram hlasovanie. Áno, nech sa páči. Pán Záher. E, ďakujem veľmi pekne. E, chcel by som len e, povedať skupine nadchádzajúce hlasovania a pozmeňovacích návrhov sú nie, čiže proti. A je to výrazne tak označené aj v hlasovacom zozname. Ďakujem pekne. Môžem si potvrdiť u pani Bolsovej, že ten prístup v prípade tejto správy je taký istý ako v prípade tej poslednej. Áno, pani Bolsová ukazuje, že áno, čiže nie je to súčasť toho balíku. E, čiže Peťka, e, na hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté sedmička, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté 8. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. No, zamietnuté 10. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 11. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. A teraz návrh komisie v pozmienej podobe a budeme ňom hlasovať, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. A teraz návrh legislatívneho uznesenia, budeme o tom hlasovať, menovite otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené veľkou väčšinou. Pán Domeniči, opäť chcete vystúpiť? Nech sa páči. E, ďakujem, pán predseda. E, chcel by som sa poďakovať. Naozaj veľmi osobitné hlasovanie. Boli sme v takej ošemetnej situácii, ale chcem poďakovať všetkým politickým skupinám, ktoré podporili dohodu a e, osobitne tieňovým spravodajcom, pretože tá dohoda bola dobrá, solidná, e, vydržala ten test a e, po značnom úsilí sa nám podarilo schváliť tento dôležitý legislatívny akt. Ďakujem. And thank you for your contribution to... Ďakujeme aj za váš príspevok. Ďalšia správa je správa pána Valesu. Viacročný plán pre populácie tresky v Balskom mori. Pán spravodajca, dá minúty, nech sa páči. E, Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. Po tomto hlasovaní ďalší krok pred tým, ako nariadenia vstúpia do platnosti, bude trialog s Európskou komisiou a radou. Bohužiaľ, vzhľadom k konfliktu kompetentnosti medzi e, radou a parlamentom e, bude tu istý časový sklz. Inštitucionálna blokáda o ktorej e, tu je reč, sa týka e, problému interpretácie článku 43.3 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je to definícia e, limitov výlovu. Rada naďalej rokovala o rôznych populáciách rôznych rýb a vždy tú to nariadenie si interpretovala eh, ku svojej výhode, čiže má pocit, že ona samotná môže tieto limity e, nastavovať, čo je negatívne pre rybolov, navyše to aj eh, poškodzuje vzťahy medzi inštitúciami a teda treba to z tohto dôvodu odsúdiť. Ďakujem pekne, máme tu 15 pozmeňovacích návrhov zo strany výboru pre rybolov. Hlasujeme spoločne, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Všetky tieto návrhy sme prijali. Teraz si návrh číslo 5, kto je za? Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. si návrh číslo 9, za? Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh komisie v tomto znení, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh prijatý. A teraz návrh legislatívne ustanovenia, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. veľkou väčšinou sme tento návrh e, prijali. E, pán Valesek, gratulujem. E, ďalšia správa, pán Gallagher, zachovanie zdrojov rybolovu. Uh, Na ochranu mladec morských organizmov. Pán spravodajca, chcete vystúpiť? Pán Gallagher? Mm, ďakujem pekne. V mene výboru pre rybolov by som chcel požiadať o presunutie hlasovania na neskôr, teda o, tomto, o tejto technickej správe veľmi e, to koordinátori zvažovali včera na stretnutí. E, Gabriel Mato, predseda výboru, ten, to stretnutie zvolal. A prečo to chceme posunúť na neskôr? Chceme, to, chceme zdôrazniť, aký problém má Európsky parlament pri vzťahoch s radou, pokiaľ ide o dlhodobé E, plány e, riadenia e, rybolov. My potrebujeme, aby sme ochránili nakoniec aj samotných rybárov, ale v týchto veciach, v týchto plánoch sme nedosiahli žiaden pokrok, odkedy Lisabonská zmluva vstúpla do platnosti v roku 2009 a keďže nie je záujem o túto vec. E, jednotlivé predsedníctva vždy o to žiaden záujem neprejavili, e, nedosiahol sa pokrok a teda chceme požiadať írske predsedníctvo, aby túto tému riešilo pragmaticky a realisticky. Koordinátori sa tešia na stretnutie s írskym ministrom zajtra ráno a takisto, keď aj on bude prezentovať e, svoje priority na výbore pre rybolov budúci týždeň. Čiže my sa E, veľmi e, snažíme v tejto veci dosiahnuť pokrok, naozaj na tom pracujeme, ale musí aj rada rešpektovať Európsky parlament a bohužiaľ v poslednom čase to tak nevyzeralo. Čiže táto e, správa sa momentálne neprijíma, tým pádom platí zatiaľ nariadenie z roku 98 a bohužiaľ pokiaľ írske predsedníctvo nebude schopné nejakým spôsobom načrtnúť cestu vpred, tak my ako parlament nebudeme mať inú možnosť, ako zablokovať aj iné správy, ktoré momentálne e, sú navrhované, či už sú to tie úplne najzákladnejšie nariadenia, pokiaľ ide o e, tieto e, rybolovné a námorné alebo morské otázky. A vo februári má podobnú potom žiadosť, pokiaľ dosiahneme e, pokrok, budem to opakovať, ale nechcem už dopredu e, typovať, aké budú výsledky našich rozhovorov s predsedníctvom, ale moje stanovisko sa v tejto veci nezmení. Takže e, najvyššie chcem požiadať aj o menovité hlasovanie, pokiaľ ide o môj návrh posunúť hlasovanie o tejto správe na neskôr. Potrebujeme rečníka za e, návrh posunúť to hlasovanie na neskôr. Môže niekto e, vystup, vystúpiť? Chce niekto e, túto vec podporiť? Pán Davis? Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, veľmi silne môžem podporiť to, čo teraz povedal pán spravodajca. My chceme zabezpečiť kvalitnú reformu e, politiky rybolovu. Chceme, aby naše zásoby e, ryb boli posilnené a potrebujeme tieto dlhodobé e, plány vyriešiť a takisto aj spor s radou. Chce niekto vystúpiť proti Nevidím, že by sa niekto hlásil. V tom prípade budeme hlasovať e, o, tej, o tomto návrhu menovite. Tento návrh posunúť toto hlasovanie na neskôr. Konec hlasovania. 670 za, 2 proti. Gratulujeme, pán Gallagher, a držíme vám palce vo vašich e, rokovaniach e, s radou. Potom máme tu správu e, pána Kasinyho. Zmena rokovacieho poriadku parlamentu týkajúca sa prednostného poradia podpredsedov zvolených aklamáciou. Čiže potrebujeme kvalifikované, kvalifikovanú väčšinu v tomto hlasovaní. Podmenovací návrh číslo 2. Kto je za? Prosím, zdvihnite ruku číslo 2. Kto je proti? To si musíme overiť. Pozmeňovací návrh číslo 2. Otváram to, e, túto kontrolu. Konec e, overovania. E, Zametnuté 2 bolo proti, 1 1 bolo za. Pán Kasiny, tento návrh číslo 2 bol zametnutý, čiže tie ďalšie pozmeňovacie návrhy 4, 5 a myslím 8 odpadávajú. Takže chcete sa k tomu vyjadriť, pán Kasiny, chcete vystúpiť? Pán spravodajca je spokojný. Čiže teraz hlasujeme o trojke. Predsa len kolega, nech sa páči. Už sme e, povedali, že zamietame 2, 4, 5 a 8. Pokiaľ ide o tie ostatné, tam sme tiež proti, čiže sme za pôvodný návrh, pôvodný návrh komisie, čiže hlasujeme v tejto veci. Je to teda veľmi jednoduchá situácia, myslím si. E, nikdy to nie je až také jednoduché, hovorí predsedajúci, ale OK. Myslím si, že niektorí ľudia vedia, že asi prehrajú v tom hlasovaní. Takže číslo 3, kto je za? Proti. Držali sa. Zamietnuté. Štyri a 5, teda to sú návrhy, ktoré odpadli, vypadli. Ideme na šesku. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh 7. Za? Proti? Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Návrh 8 odpadáva tiež. Čiže teraz budeme hlasovať o návrhu rozhodnutia jednoduchou väčšinou. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Návrh prijatý. Ďalší návrh. Návrh výboru EMPL. Záruka pre mladých ľudí. Pozmeňovací návrh číslo 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Pozmeňovací návrh číslo 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Odsek 2, e, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 6. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Návrh 7. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Návrh 4. Dve časti. Časť prvá. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Odsek 5. Takisto dve časti. Čas prvá. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňovací na číslo 8. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. To si overíme. Pozmeňovací na číslo 8. Otváram hlasovanie. The check is closed. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Pozmeňujúci návrh číslo 9. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Návrh 3. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý Teraz eh, hlasujeme o návrhe, návrhu uznesenia. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. Ďakujem pekne výboru EMPO. Ďalšia správa. Eh, Kolárska bobinská úloha politiky súdržnosti EÚ pri realizácii novej európskej energetickej politiky. Pani eh, spravodajkyňa sa hlási. ja chciałam na koniec zabrać głos po Ja sa vyjadrím až po hlasovaní, ak dovolíte. Áno, je to možné. Môžete. Pani rečnička zopakovala po anglicky to, čo predtým povedala po polsky. Takže pozmenujúci návrh číslo 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1. Elektronické hlasovanie. Otváram. Končím. Zamietnuté. Štvorka elektronicky otváram. Končím. Zamietnuté. Odsek 3 v troch častiach. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválené. Tretia časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 6, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13, za, proti, zdržali sa, schválené. 14 v dvoch častiach, Prvá časť za, proti. Takže v prvej časti elektronicky hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválené. Elektronicky druhá časť. Otváram. Druhá časť. Odseku 14. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 25. V dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 26. Za, proti. Zdržali sa. Schválené. 32. V dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 35 za, proti, zdržali sa. Nebolo to jasné. Elektronicky 35, prosím. Hlasujte. Končíme. Schválené. 37 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 42 za. 42 elektronicky hlasujte. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 43 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti ešte raz, prosím. 43 má dve časti. Prvá časť za, proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti. Zdržali sa. Schválené. 46. Elektronicky hlasujte. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 48 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh 2. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Elektronicky si preveríme. Pozmeňujúci návrh 2. Hlasujte. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie H. E, hlasujeme v dvoch častiach. Prvá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz hlasovanie o návrhu uznesenia. Elektronicky, prosím, hlasujte. Končíme hlasovanie. A teraz má slovo pani Kolárska-Bobinská. Bolo to schválené hlasmi. Vážení kolegovia, v pondelok e, Európsky, súdny, Európsky dvor auditorov uviedol e, výsledok svojej správe, ako boli využité peniaze na dosiahnutie energetickej účinnosti vo viacerých členských štátov. Teda sú výsledky auditu. Prosím, aby boli zohľadnené výstupy mojej správy a e, výstupu zo správy Dvora auditorov e, skutočne nesmú, nesmie sa plýtvať s prostriedkami Fondu súdržnosti E, nikdy a samozrejme ani nie v oblasti energetiky. Ďakujem pani Kolárska Bobinská. Komisia zrejme nás nepočula, asi je na Facebooku. Ale určite, až budú mať tú správu k dispozícii, tak si ju prečítajú. Teraz e, pani e, e, Goulard uskutočniteľnosť zavedenia stabilizačných dlhopisov. Pozmeňujúci návrh 1 elektronicky hlasujte. Končíme hlasovanie. Schválené. Všetko ostatné tým pádom vypadáva. Tým sme uzavreli hlasovanie. Dobrú chuť a mimochodom šťastný nový rok vám všetkým. Right, let's crack on. This is uh, explanations of vote. Tak pristúpime k vysvetľovaniu hlasovania. Takže začneme kalendárom. Prvým rečníkom je pán Sondergaard.